Dear colleagues, it is uh, time to start. Dámy a páni, začneme a v prvom rade by som chcel privítať komisára Carmena Vellu, ktorý je dnes uh, s nami. A chcel by som začať s tým, že začneme s diskusiou, pretože nemáme veľa času, pretože komisár nás musí opustiť o 5. hodine a požiadali sme komisára, aby sa zúčastnil našeho zasadnutia aj kvôli tomu, že potrebujeme s ním prediskutovať, čo sa týka politiky EÚ o biodiverzite. Ako obvykle začneme úvodným prejavom komisára a potom dáme slovo a priestor na otázky koordinátorovi dáme priestor na odpoveď komisárovi. Takže začnem tým, že dám slovo komisárovi na úvodné slovo a potom budeme pokračovať. Ďakujem pekne, Giovanni. Poslanci, pán predseda, ďakujem veľmi pekne, že ste ma pozvali na vaše zasadnutie, aby som predstavil správu o stave prírody v Európskej únie, ktorá komisia odprezentovala pred niekoľkými týždňami. Vzhľadom na to, že táto správa je veľmi dôležitým vstupom pri kontrole účinnosti legislatívy o prírode a takisto je veľmi dôležitým strednodobým hodnotením biodiverzity a jej stratégie. Budem vás informovať, aký je súčasný stav veci po veľmi dobrej diskusii, ktorý sme mali s ministrami na neformálnom zasadnutí rady v máji. Toto je veľmi dobrá príležitosť si takisto vypočuť vaše pohľady na vec k tejto problematike. Takže začnem s tým, že vám predstavím správu o stave prírody. Je to niečo, na čo naozaj môžeme byť veľmi hrdí. hrdí. Je to naozaj veľmi ambiciozný zber údajov eh, v Európskej únii o habitatoch a druhoch a podarilo sa nám to vďaka veľmi plodnej spolupráci medzi členskými štátmi a európskymi inštitúciami. Zvlášť by som chcel zdôrazniť veľmi dôležitú prácu Európskej agentúry pre životné prostredie, ktorá data zozbierala a aj zanalizovala. Ale čo nám vlastne tieto čísla hovoria a aké možné následky a závery z nich môžeme vyvodiť? Európania ovplyvňovali prírodu Eh, pro mnohé storočia. Avšak v minulom storočí zvlášť tieto zmeny sa neustále zrýchlovali. Intenzifikácia pôdohospodárstva, rozvoj infraštruktúry a rozvoj meských oblastí, ako aj znečistenie, si vybrali na prírode svoju daň. Z čoho vychádzame pri legislatíve o prírode, bolo to, že sme chceli sme zastaviť ďalší, ďalšie straty a znižovanie kvality našeho životného prostredia a obnoviť habitaty, do akej miery je to možné a takisto zabezpečiť aj dlhodobú, dlhodobé prežitie našej prírody. Je to naozaj veľmi dôležitá úloha, ktorá je neustále platná, o ktorú sa neustále pouka- snažíme. Samozrejme, príroda nezodpovedá rýchlo na tieto zmeny. Samozrejme, dobrým, eh, dobrou správou je, že naše snahy zosobnené v smerniciach už eh, prináša výsledky napríklad také druhy, ako sú napríklad vidry, eh, sa rozširujú po Európe, ako aj zaznamenali sme návrat mnohých vtáčích druhov. Takže sa ukazuje, že program LIFE prináša svoje výsledky sieť Natura 2000 ochránených území, ktorá tvorí chrbtovú kost našej legislatívy, je takisto jedným z e, ústredných záujmov našej správy. Aká je teda efektívna? E, zistili sme, že sieť má veľmi dobrý stabilizačný účinok na e, trendovanie jednotlivých habitatov a takisto druhov, ktoré sa nachádzali v nepriaznivých podmienkach. Takisto aj populácie vtáctva ukazujú a vykazujú lepšie trendy ako v minulosti. Avšak veci zďaleka nie sú ideálne. Strácame biodiverzitu a významný e, počet druhov a habitanov, habitatov, ktorých počet neustále klesá. Je pravdou, že investície do prírody, tam, kde sme ich e, urobili, už prinášajú svoje ovocie v podobe rozmnožujúcej sa populácie jednotlivých druhov, ako aj počtu habitatov, ako aj obnovy ekosystémy, ktoré prinášajú dobré zmeny v populácii. Avšak eh, zdá sa, že to nestačí na to, aby sme dosiahli naše ciele, ktoré sú stanovené v Európskej stratégii pre biodiverzitu. Aké sú tie najväčšie problémy prírody v súčasnosti? Eh, ten celkový obraz je jasný. Čo sa týka e, zemských pomerov a efektov na pôdu, je neustále pôdohospodárstvo najvýznamnejším faktorom. Čo sa týka e, morského životného prostredia, tu zohrávajú významnú úlohu e, vyťažovanie morských zdrojov a aj znečistenie. Zatiaľ, čo tieto výsledky nie sú prekvapivé, musíme sa zamestniť nad tým, kde a ktoré najlepšie riešenia musíme prijať aby sme vyriešili tie najpálčivejšie problémy. Kľúčovou oblasťou je správne využívanie európskych fondov. Tie ponúkajú naozaj široké možnosti e, obnovy e, siete Natura 2000 avšak neboli doteraz využívané e, vo svojom plnom potenciále. Členské štáty takisto veľmi pomaly prijímali európsku legislatívu, ktorá sa týka prírody. Dokonca až 20 rokov po prijatí smernice o habitatoch množstva lokalít Natury 2000 stále nemajú jasné e, ciele, e, ktoré sa týkajú ochrany a zachovávania druhov. Takisto sme stále veľmi ďaleko od ochrany morského e, prostredia preto ja ako komisár, ktorý je zodpovedný za životné prostredie, som zodpovedný takisto aj za rybné hospodárstvo rybolov a morské záležitosti. Toto nám umožní vyriešiť niektoré neblahé následky. Takže dodatočná snaha a takisto nové riešenia sú naozaj potrebné. A to ma privádza aj e, ku kontrole účennosti legislatívy. Predtým, e, než vám podám aktuálne informácie. Chcel by som povedať a zdôrazniť, že prvý podpredseda Timmermans, ako aj ja, že táto komisia nemá absolútne e, žiadny úmysel e, znižovať účinnosť e, legislatívy, ktoré sa týka ochrany prírody. Toto sme vyjadrili aj ministrom počas neformálneho zasadnutia rady v máji. Som si plne vedomý, že sú že existuje mnoho citlivých oblasti a takisto máte aj mnoho dôvodov na netrpezlivosť. Mnoho z vás ma požiadalo, čo chceme urobiť s populáciou eh, vtákov a so smernicami, ktoré sa týkajú habitatov. Musím eh, povedať, že predovšetkým musíme eh, dokončiť proces verejných konzultácií a vyhodnotiť naše opatrenia. Táto téma je príliš dôležitá na to, aby sme ju uponáhlali, bez toho, aby sme dôsledne poznali a zamysleli sa nad kľúčovými problémami. Čo vám však už môžem povedať, že existuje naozaj vysoká úroveň angažovanosti e, od najrozličnejších partnerov. A nemám na mysli iba mimovládne organizácie, ale aj e, farmárov a združenia e, rybárov, lovcov, respektíve polovníkov. Preto som si istý, že naše hodnotenie e, prinesie dobré výsledky a dobré závery, ktoré poukážu e, na to, aké sú tie najúčinnejšie riešenia. Takisto môžem povedať, že zatiaľ moji kolegovia, ako aj členské štáty, naozaj e, ma podporujú v mojej snahe a dúfam, že budem môcť rátať aj s vašou podporou. Proces verejnej konzultácie sa uzatvorí 24. júla. Dostali sme už spätnú väzbu od viac ako 200 tisíc ľudí. Je to najvyššia účasť vo verejnej konzultácii, ako komisia kedy zažila. Odprezentujeme predbežné výsledky všetkých zozbieraných dôkazných materiálov na konferencii v Bruseli e, tento október, niekedy na jeho konci, na ktorú vás srdečne pozývam potom očakávame, že budeme mať k dispozícii výsledky kontroly účinnosti legislatívy ešte v tomto roku. Samozrejme je tu aj strednodobé hodnotenie stratégie pre biodiverzitu. Stav prírody a správa o stave prírody e, takisto obsahuje aj hodnotenie stratégie pre biodiverzitu. Toto strednodobé hodnotenie bude zaznamenávať a hodnotiť pokrok a identifikovať problémy v implementácii, aby sme informovali e, e, zákonodarcov a tak, aby sme vedeli Európsku úniu informovať o stave globálnej biodiverzity a záväzkov do roku 2020 Samozrejme, bude to obsahovať aj bázu na budúce zváženie sektorovej politiky hodnotenia a reforiem v rámci viacročného finančného rámca, ako aj spoločnej polnohospodárskej politiky. Tieto výsledky budú e, strednodobou revíziou, ktorá zároveň bude informovať o e, procese, e, akým spôsobom integrujeme E, ciele, e, ciele udržateľného rozvoja do krokov, ktoré podniká Európska únia. Chcel by som, aby e, správa bola viac než len identifikáciou toho, čo sa nám podarilo a nepodarilo. Naozaj e, chceli by sme, aby táto správa hovorila aj o tom, čo sa stane, ak zlyháme v plnení niektorých e, cieľov bude zdôrazňovať dôležitosť biodiverzity a ekosystémov ako prírodného kapitálu, do ktorého musíme bezodkladne a veľmi rýchlo investovať. Ako sme hovorili nedávno počas zeleného týždňa, je jasné, že sme dosiahli naozaj významný pokrok, avšak ten samotný nestačí na to, aby sme dosiahli naše ciele stanovené na rok 2020 musíme vyvinúť oveľa vyššie a väčšie snahy, aby sme lepšie integrovali biodiverzitu do jednotlivých sektorových politik a ich implementácie, tak aby sme vedeli zabezpečiť, že naozaj využijeme celý jej e, potenciál a e, nie len benefitovať z niektorých častí, ako tomu bolo doteraz. Chápem, že Európsky parlament plánuje pripraviť správu z vlastnej iniciatívy. Ja to samozrejme vítam. Naozaj potrebujeme e, obnoviť naše sily na to, aby sme naozaj naplnili ciele stanovené na rok 2020 ak sa nám podarí zladiť tieto tri dimenzie dlhodobého a udržateľného rozvoja, tak hospodárske, sociálne, ako aj ciele stanovené v oblasti životnom prostredí, naozaj budeme môcť vyvinúť e, zdravú a úspešnú Európu, ktorú budeme môcť ponúknuť všetkým našim občanom. Musíme smerovať a kráčať e, k lepšiemu oceneniu biodiverzity a ekosystémov, ktoré budú tvoriť základ našeho zdravia, ale aj bohatstva. To bolo presne témou veľmi úspešného zeleného týždňa, ktorý prebehol tento rok a zároveň je to témou, e, ktorý je e, tým ústredným záujmom našeho programu a vytvárania pracovných miest. Záverom mi dovolte niekoľko poznámok Pochádzam z malého ostrova a som si veľmi dobre vedomý, čo znamenajú obmedzené prírodné e, zdroje a aké je nesmierne dôležité sa o ne aj e, dobre starať. Znamená, je to dôležité nielen pre nás, ale aj pre budúce generácie. V tomto e, kontexte sú veľmi dôležité princípy prevencie, aby sme sa vyhli vytváraniu škôd, než aby sme ich museli opravovať neskôr. Naše hospodárstvo rast, ako aj pracovné miesta budú trvácnejšie, ak budú vybudované eh, vo vzájomnom rešpekte voči prírode. Preto eh, v záujme dobrej európskej legislatívy, ako aj eh, správa o stave prírody ma presvedčilo e, o potrebe takejto snahy. Musíme však urobiť viacej, zlepšiť implementáciu, zvýšiť investície a manažovať a spravovať sieť e, Natura 2000. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť a teším sa, že si vypočujem vaše pripomienky. Ďakujem veľmi pekne, komisár Vela. Teraz môžeme začať s prvým okruhom otázok. Začnem s pánom Ivom Beletom, zástupcom EPP, ale chcem vám pripomenúť, že máme veľmi obmedzený čas a preto každé má dvojminútový rečnícky čas. Ivo, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, to bude viac než dosť. Pán komisár, vítajte na našom dnešnom zasadnutí. Nemusím hovoriť o e, stratégie pri biodiverzitu, že členské štáty sa dohodli naplnení cieľov do roku 2020 a samozrejme e, chceme pokračovať v nastúpenej ceste a samozrejme musíme zastaviť zhoršovanie a postupný rozklad našich e, ekosystémov. Prečítal som si vašu správu e, veľmi pozorne a musím e, povedať, že je veľmi pozitívne, že populácie vidier a niektorých vtáčich populácií rastú, avšak videli sme aj mnoho e, čísel, ktoré nie sú e, také presvedčivé a skôr vzbudzujú obavy. Hovorím napríklad o potrebe viacej investovať do prírody a na tom sa zhodneme. Zároveň samozrejme viete, že musíme harmonizovať rozvoj prírody, ako aj E, socioekonomický rozvoj. Napríklad e, pripraviť dobré štrukturálne investície, v ktorých e, nebudú hluché a slepé miesta Samozrejme, vítame váš proces verejnej konzultácie, o ktorých ste eh, hovorili. Eh, samozrejme, chápeme, že zatiaľ nemáme k dispozícii eh, tieto informácie do detailov, avšak tešíme sa, že na jeho základe vytvoríte nové návrhy k tým najdôležitejším smerniciam a potom prídete aj s modifikáciou alebo sa budete zameriavať na konkrétne články, v ktorých, je e, stanovené, v ktorých sú stanovené ciele na roky 2020 a 2050. Samozrejme bez toho, aby sme sa stávali príliš dogmatickým, pretože hovoríte o všetkých e, partneroch, ako napríklad o polovníkoch alebo e, farmároch, ale vieme, že farmári sú nesmierne dôležití v tomto Eh, v tomto eh, prostredí a samozrejme s tým vedomím, že environmentalisti v tomto procese nie sú našim nepriateľom, čiže potrebujú naozaj štrukturovaný dialog so všetkými partnermi. Takže akým spôsobom sa vysporiadate s možnou eh, aktualizáciou smerníc o habitate a ekosystémoch. Teraz pán Matias Grote. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Hovorili ste o e, zelenom týždni, ako aj e, Natura 2000. Spomínali ste niektoré úspešné príbehy, ktoré prebehli e, v Európskej únii. Samozrejme, je to pekné, ale nie je to zďaleka uzatvorené. Územia v Natura 2000. Ale samozrejme, tie sú v členských štátoch iba vo fáze presadzovania. A samozrejme, vidíme, E, že sa opäť k tejto legislatíve chcete vrácať práve e, vo e, forme kontroly účelnosti legislatívy. Avšak to, čo musíme presadiť, musím povedať, že nie je vždy jednoduché presadzovať tieto ciele. Nedávno som mal debatu, ktorá sa týkala legislatívy, ktorá sa týkala vôd a e, samozrejme boli s tým obrovské problémy, predovšetkým na lokálnej úrovni, kedy sa musela zasahovať polícia, aby sa postavila na ochranu jednotlivých e, oblastí. Je preto veľmi dôležité, aby sme senzibilizovali populáciu v týchto e, témach, aby sme, tak povediac, iba nenastavili tie riešenia násilia. A ako Ivo Belet povedal, že e, toto musí pôsobiť vzájomne a nesmieme tu vnímať nejakých nepriateľov, e, pretože e, tie náklady bol, boli pomerne vysoké, pretože vieme, na to, aby sme presadili veci, budeme potrebovali na presadenie veci 5,8 milióna eur. To boli tie predbežné ohľady, ale nakoniec to bolo oveľa viacej v sume 200 až 400 miliard eur. Samozrejme, e, tu nezachraňuje iba životné prostredie, ale zachovávame aj základ našich budúcich životov. Takže musíme sa zameriavať aj na toto, je aspoň e, moje želanie a myslím si, že o to sa snažíme aj tu práve prostredníctvom e, správy z vlastnej iniciatívy Musíme si samozrejme toto dobre premyslieť, ale prosím, a to trikrát eh, zdôrazňujem, aby eh, sme to nepochopili eh, tak, že teraz všetko pôjdeme nejakým spôsobom stiahovať, ale však ide iba o overenie stavu, ktorý prevláda v teréne. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Demesmaker. Eh, eh, Ďakujem, pán predseda. E, vítam vás, pán komisár. Ja budem spravodajcom tejto správy z vlastnej iniciatívy. Pán komisár, aj keď e, fakty často podporujú to, čo hovoríte, tak e, môžete takisto sa stretnúť s otázkami vnímania a percepcie ohľadne tlaku a hospodárskej e, krízy. Dochádza k tomu, že na legislatívu v oblasti životného prostredia sa pozerá ako na niečo, čo bráni rozvoju poľnohospodárstva, ale Napríklad Svetové ekonomické fórum dospelo k záveru, že strata biodiverzity a ekosystému je jedno z najväčších rizík pre ekonomiku. Aj vo Flámsku bol vypracovaný, bola vypracovaná významná štúdia a sú tam jasné čísla. Flámsky akademickí činitelia teraz alarmujú tlač stavať proti sebe ekonómiu a ekológiu je kontraproduktívne a e, je to takisto negatívny prvok pre tie regióny, ktoré si e, zakladajú na svojej identite. Napríklad taký plán e, Sigma, kde ochrana prírody a hospodársky rozvoj idú ruka v ruke, e, sú dobrým príkladom. Napokon Antwerpy nie sú ďaleko, môžete, ste, môžete ich navštíviť a presvedčiť sa. Ďalej, perspektívy do roku 2000. Hovorí sa o to, 2015 hovorí sa o tom, že pre biodiverzitu už udrela 12. hodina, ale e, niektoré konkrétne kroky vedú k pozoruhodným výsledkom. Otázka znie, že či aj keď tie smernice možno nie sú zlé, ale prečo sa zle aplikujú a čo môžeme urobiť, aby sme lepšie e, motivovali členské štáty, aby tieto smernice dodržiavali a po prípade e, trvali na ich dodržiavaní. Bol som prekvapený, keď pán podpredseda Timmermans e, povedal, že smernica o ochrane vtákov je zastaralá a vlastne neplatná. Ale ja neviem, či by sme nemali skôr vychádzať zo skutočných faktov a zo skutočných číselných údajov. Ďakujem a teraz pán Gerbrandy, ďakujem pán predseda, ďakujem pán komisár za to, že ste nás oboznámili so svojou správou o stave prírody. Už nebudem opakovať to, čo povedali moji predrečníci, ale rád by som zdôraznil niektoré prvky, tak ako vy. A ja chcem zdôrazniť, že mm, legislatíva, súčasná legislatíva v oblasti environmentalistiky v Európe, tam, kde bola správne e, implementovaná, zaznamenala obrovské úspechy a to je veľmi dôležité. Po druhé, príroda nám poskytuje všetko, čo potrebujeme a má neobmedzenú hodnotu a treba ju chrániť. Avšak v správe sa hovorí aj o hrozbách pre prírodu a pre prírodnú biorôznorodosť. A jedna z týchto oblastí, ktorých sa to týka, je aj poľnohospodárstvo. Na 50 percentách povrchu Európy sa rozkladá poľnohospodárska pôda a preto musíme spolupracovať s poľnohospodármi pri zabezpečovaní biodiverzity. Ale pri tzv. greeningu v poľnohospodárstve už to, to bolo také dosť rozkuskované, bolo to dosť veľké zlyhanie. A teraz e, dochádza ešte k e, implementácii E, tejto poľnohospodárskej politiky a ešte viac sa to drobí. E, Myslel som si, že už ďalej sa v, tej, v tom nedá zajsť, ale pokračuje to a preto by som chcel vedieť, čo chcete v tom, tejto veci urobiť. A ďalšie politiky. Máme legislatívu v oblasti prírody, na ktorú sa môžeme zamerať. Malý, ale úspešný rozpočet v rámci fondu LIFE ale čo tak súdržná politika súdržnosti, regionálna politika, investičné fondy? Nemali by sme aj tu vytvoriť oveľa striktnejšie kritéria v súvislosti s ochranou prírody a biologickej rôznorodosti? E, takisto finančná stránka je dôležitá. Všetci dobre vieme, že nemáme dostatok peňazí, ale máme 3,4 miliardy eur na toto finančné obdobie v rozpočte pre LIFE 22 miliard. Máme 22 rôznych režimov pre životné prostredie aj poľnohospodárstvo, ale e, dvor auditorov povedal, že tam e, sú veci ťažko merateľné. Nebolo by dobre zamerať sa aj na tieto oblasti, pán komisár? No a na záver jedna otázka. Súhlasíte, pán e, komisár, v tom, že e, musíme posilniť naše úsilie nielen v legislatíve ohľadne životného prostredia, ale aj v ostatných oblastiach. Ak s tým súhlasíte, čo chcete urobiť, aby sa toto úsilie skutočne zvýšilo? A teraz pani Konečná, nech sa páči. Ďakujem také za vaše slova. Ďakujem za vaše slova, pán komisár. Myslím, že sa všetci tešíme na výsledky toho, ako tá konzultácia dopadne a ako sa s ňou bude ďalej zaobchádzať. V tejto prvej fáze výsledky môžu vyzerať naozaj výborne, ale keď sa potom obzriete za dva roky, tak iba málo z toho sa zrealizovalo. Ja chcem veriť, že v tomto prípade tomu tak nebude a že si z toho vezmete to, čo všetci môžeme v budúcnosti urobiť preto, aby sa stav biodiverzity zlepšil. Ja sa však chcem spýtať na inú vec. Často kritizujeme členské štáty za to, že nepodporujú biodiverzitu, že sa nestarajú, ako by sa mali a neplnia kritériá. Uvedomujeme si však, aký obrovský rozpor a aké nekonzistentné politiky máme tu v Európskej únii. Tu sa hovorilo o poľnohospodárstve a mám jeden krásny príklad, rybníkarstvo koľko miliónov eur ide v každom štáte alebo vo väčšine štátov na podporu výstavby a údržby rybníkov? Všetci pritom vieme, čo tieto e, stavby a tieto e, zariadenia robia s biodiverzitou a ako sa podielajú na tom, že tá biodiverzita zaniká. To isté sa týka aj obnoviteľných zdrojov energie a biomasy. To je opäť jeden kontraproduktívny cieľ. Všetci tu dokola hovoríme o tom, že musíme podporovať obnoviteľné energetické zdroje a pritom veľmi dobre vieme, že v mnohých štátoch, kde sa s tým e, preženie, takže to ničí krajinu, ničí to biodiverzitu a my ani počas niekoľkých desaťročí, to vieme už teraz, nebudeme schopní e, tú krajinu dostať do takého stavu, ako bola v období predtým, ako sme začali e, tieto zdroje podporovať. Ja tu vidím túto nekonzistentnosť aj u nás v Európskej únii, komisii i parlamente. Pretože ak chceme hovoriť členským štátom, čo majú robiť, tak si zameťme najskôr pred vlastným prahom a k tomu zatiaľ nedošlo a ešte jedna otázka. Vraveli ste, že v rámci stratégie pre biologickú e, rôznorodosť aj boj proti neinvazívnym druhom. To je vážny problém. Môžete trošku skonkretizovať, akú podobu tento boj bude mať? Ďakujem. Thank you very much. And now Mr. Ďakujem, pán Eichhout. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár, za vysvetlenie toho, čo budete podnikať a ako tento postup vyzerá. Väčšina otázok tu už zaznela. Ale vo vzduchu stále vysí jedna vec a síce, že ľudia týmto veciam celkom neveria. Všetci môžeme pozrieť, áno, pozrieme sa na tie smernice, ako ich plníme a tak ďalej. Všetko to znie veľmi dobre, ale keď sa pozrieme ďalej, sú tu vyhlásenia komisie. Ako povedali kolegovia, pán Timmermans už prišiel k záveru, že je potrebné dospieť k modernizácii. To je veľmi pekné bez verejnej konzultácie. A varí to znamená, že už závery boli zo strany komisie odkomunikované. A keď sa pozriete na tie verejné konzultácie, Veľa dôver, dôrazu sa kladie na to, koľko stojí implementácia, aká je drahá. Priniesla nám hodnoty, priniesla nám ciele. Prečo si kladieme tieto otázky a takýmto spôsobom? My predsa vieme, že tu chýba implementácia, ale vy sa v tej verejnej konzultácii vôbec nepýtate na implementáciu. Na jednej strane hovoríte, nechceme znižovať úroveň našich ambícií, ale na druhej strane pri verejných konzultáciách sa pýtate, koľko bude stáť implementácia toho všetkého. Ja tomu naozaj nerozumiem. Celkom som sa v tom stratila, vôbec neviem, čo chcete navrhovať na ďalšie obdobie. Takže moja jasná otázka. Prečo vo verejnej konzultácii je takmer nepostihnutelná pozornosť venovaná implementácii. Čo s tým chcete robiť, okrem tej smernice? Hovoríte áno, začína plniť svoje ciele, už ich plní a vy nechcete znižovať ambície a my by sme sa teda mali zaoberať implementáciou alebo jej nedostatkom. A pri tomto značne slabom priebehu. Ďakujem, pán Pedicini. Presidente, grazie, Io riprendo le parole di, di Basseca. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Moju otázku už spomenul pán Eckhout, ale ja ho doplním. Čo sa týka biodiverzity eh, v Európe, tá sa naozaj výrazne zhoršila za posledné roky, avšak eh, dosiahlo sa predovšetkým pokroku, ale v tých oblastiach, kde bola naozaj veľmi škrupulózne a dôsledne eh, dodržiavaná eh, legislatíva. Ako ste hovorili napríklad o eh, populácii vidiera, ja by som dodal napríklad aj populácie rysov. Chcel by som sa preto opýtať, aký bude komisia postupovať Komisia v prípade tých štátov, ktorí neaplikujú a neimplementujú správne legislatívu, ktorá je v súčasnosti existujúca. Ďakujeme pekne. Teraz pán komisár dostáva slovo, aby odpovedal na otázky našich kolegov. Chcel by som sa najskôr poďakovať za vaše zaujímavé otázky. Začal by som otázkou pána Iva Beleta čo sa týka pokroku, tak ako sme to informovali v správe o stave prírody, poviem to veľmi jasne, najskôr sme mali e, správu o stave životného prostredia, potom e, o stave prírody. To potvrdilo už e, staršie zistenia. Áno, pokrok sme sa dosiahli, ale aj keď sme dosiahli istý pokrok, nie všetky ciele sa ešte podarilo splniť. A okrem toho, Obe správy boli s tým varovaním, že do budúcna, ak budeme postupovať tak, ako doposiaľ, tak sa problémy budú prehlbovať. Teda ja sa chcem opýtať, potom čo ste si preštudovali správu o životnom prostredí, správu o prírode, či budeme postupovať tak, ako doposiaľ, to nie je len otázka na mňa osobne. Týka sa to nás všetkých a musíme e, to prediskutovať všetci spoločne. Ďalej, čo sa týka e, verejného pripomienkovania, myslím si, že cieľom je naďalej to isté. A síce, ako naďalej dosahovať naše ciele. Ivo spomenul aj poľnohospodárov, ešte sa k tomu vrátim. Hovoríte, že poľnohospodári sú našimi spojencami a sú našimi najlepšími priateľmi. Ja by som to chcel ešte doplniť o to, že dobrí polnospodári sú našimi spojencami a dobrí polnospodári sú našimi priateľmi, ale musíme si uvedomiť, že takisto ako sú tu dobrí polnospodári, dobré poľnospodárstvo existuje aj zlé poľnospodárstvo a zlí poľnospodári a musíme e, si to podrobne preveriť. Matias, aj Matiasovi ďakujem za otázky. Čo sa týka programu Natura 2000, áno, podarilo sa dosiahnuť istý pokrok, najmä na pevnine vnútrozemí, ale keď hovoríme o biodiverzite, zabúdame, že máme biodiverzitu na 30% planety, ale aj na 70%, eh, čo sú naše moria a oceány. Na pevnine máme zhruba 17%, ktoré spadajú do programu Natura 2000 a iba 4% z oceánov spadajú do programu Natura 2000. Súhlasím s Matiasom v tom, že by sme nemali ustúpiť v oblasti e, preskúmania stavu našej legislatívy, ale musíme sa do budúcna vyvarovať e, chýb z minulosti. Snažíme sa preskúmať, e, či existujúca legislatíva je plná, či dnešné ciele sú dostatočne nastavené na aktuálne výzvy. Musíme si zároveň uvedomiť, že zajtrajšie výzvy budú ešte väčšie. A už teraz musíme myslieť na budúcnosť, na výzvy, ktoré nás budú čakať v budúcnosti. Sú to ciele a projekty, ktoré by nám mohli pomôcť dosiahnuť istý úspech. Viem, že Matias zaznamenal veľký úspech vo svojom volebnom obvode v súvislosti s projektom eh, vodného hospodárstva. Keď hovoríme o preskúmaní nákladov a výnosov, áno, to je dobre, ale podľa mňa to nestačí, pretože keď hovoríme o takéto preskúmaní nákladov a výnosov, veľmi často to prebieha len z pohľadu finančného, peňažného náklady sú 100, dajme tomu, ale výnosy sú zhruba 80 alebo 150. Veľmi zriedkavo do toho zahrňame prospech, ktorý sa prejavuje na životnom prostredí. Teda aj na toto musíme pamätať. A napraviť to pán Demesmaker bude spravodajcom. Dúfam, že sa nám podarí spolupracovať na tieto veci kvalitne. Čo sa týka vnímania hospodárskeho tlaku. Žiaľ, je tu vnímanie také, že životné prostredie, okrem životného prostredia nejakým spôsobom eh, dusí hospodársky rast, ale toto vnímanie sa trošku mení, tento um, nesprávny dojem sa stráca a musíme proti nemu naďalej bojovať. V súčasnosti mnohí, najmä mladší, si uvedomujú, že naša ekonomika závisí od našej biodiverzity. Vezmeme si akýkoľvek výrobok, akýkoľvek vyrobený produkt, dokážeme vysledovať eh, jeho súrovinu priamo do prírody, priamo v biodiverzite. Teda ak nebudeme sa starať o našu biodiverzitu, znamená to, že sa nebudeme automaticky starať ani o našu ekonomiku, naše hospodárstvo. A ďalším dôkazom je, že aj v priebehu krízy naj Lepšie sektory, ktoré nadalej rástli, boli sektory zeleného rastu, teda sektory zelených pracovných miest. Aj v časoch krízy. Teda dojem, že životné prostredie je nejakým spôsobom e, negatívne pre ekonomiku, je nesprávne. Myslím, že tu nie je len o nás, my sme predsa legislatívne orgány, my diskutujeme schvaľujeme zákony, chceme, aby sa dodržiavali, ale aj súkromný sektor si to uvedomuje taktiež a ak si to uvedomuje súkromný sektor, ak si uvedomí, že je potrebné, aby sme sa starali o biodiverzitu, začnú investovať do biodiverzity a súkromný sektor už začal investovať do eh, viacerých ekologických oblastí v obehovom hospodárstve a tak ďalej. Čo sa týka implementácie, súhlasíme, že tejto oblasti e, musíme byť vždy ambicioznejší. Pán Gerbrandy, vy ste sa pýtali na aktuálnu legislatívu. Áno, tá nám ponúka už isté výsledky, ale ešte neplníme všetky stanovené ciele vo všetkých oblastiach. Ešte predtým, ako začneme skúmať čokoľvek iné, musíme preskúmať najmä implementáciu už aktuálne platných cieľov. Príroda je v našom živote veľmi dôležitá, ba priam až najdôležitejšia, pretože od nej bytostne závisíme. Tvrdíte, že nám príroda dáva obrovské množstvo rozličných e, služieb bez toho, aby nám to nejakým spôsobom e, vyučtovala. Ja si trúfam povedať, že my potrebujeme prírodu viac, ako príroda potrebuje nás. Ak sa budeme o prírodu starať eh, dobre, tak eh, príroda k nám bude láskavá. A platí to aj naopak. Čo sa týka polnospodárstva, súhlasím s vami, že musíme rozlišovať medzi dobrým a zlým polnospodárstvom a polnospodármi Chystáme sa teraz revidovať spoločnú hospodárskú politiku. Z 30 prostriedkov v SPP malo byť um, určených na e, zvýšenie ekologickosti SPP. Musíme sa postarať o to, aby naozaj tieto peniaze boli efektívne využité. Čo sa týka polospodárstva. ja vychádzam zatiaľ z toho, že ak Budeme hovoriť e, o tom, že nechceme e, e, poskytovať dotácie v prípade škodlivých látok v energetike, tak aj potom v hospodárstve by sme mali vychádzať z toho istého a prestať poskytovať dotácie, ak sa dokážu zlé nekalé postupy, ak zlé plnospodárstvo škodí našim vodám, našej pôde, nášmu ovzdušiu, tak to znamená, že sa táto plnospodárstvo tým aj samo ničí. Čo sa týka spolupráce s kolegom Filom Hoganom, áno, už sme začali o tom diskutovať a ak to bude potrebné, budeme musieť prijať aj konkrétne kroky spoločne. Súhlasím s tým, že správa o stave prírody hovorí o tom, že musíme zintenzívniť naše úsilie. A keď sa pýtate, čo chcem urobiť ja, odpovedám, že tu nejde o to, čo ja sám chcem robiť, ide tu o skupinové úsilie. My všetci sa do toho musíme zapojiť. Pani Konečná sa pýtala na to, čo urobíme s výsledkami procesu pripomienkovania. Myslím, že je to veľmi dôležitý proces. Nebudeme rozhodovať o ničom bez toho, aby sme zohľadnili všetky vyjadrenia získané v tomto procese pripomienkovania. Je pravda, že niektoré členské štáty naďalej čelia kritike, že nepodporujú biodiverzitu a práve preto musíme naďalej monitorovať plnenie v praxi. Čo sa týka nekonzistentnej legislatívy, myslím, že môžem povedať, že legislatíva je tá istá, ale tá nekonzistentnosť je skôr na strane implementácie. Máme 28 členských štátov, v ktorých funguje 28 rôznych rýchlostí. Ak chceme byť ambicioznejší v výsledkoch, Musíme jasne povedať, ktoré členské štáty zaostávajú, prečo zaostávajú a v prípade potreby aj nájsť nejakú formu podpory týmto členským štátom. Čo sa týka invazívnych druhov, je to téma, ktorú skúmame veľmi pozorne. Sme svedkami negatívnych dopadov diania spred 10, 15, 20 rokov. Tieto invazívne druhy sa možno neprejavujú okamžite v súčasnosti, ale musíme byť napriek tomu opatrní, pretože e, tie negatívne dopady sa prejavia v budúcnosti neskôr. Pán Eichhout sa pýtal na to, že je nedostatok dôvery e, tomuto procesu pripomienkovania. Myslím, že ak nám niečo bráni v spolupráci a v dosahovaní pokroku, myslím, že je to práve táto nedôvera. Mali by sme sa začať dôverovať, mali by sme hovoriť otvorene. Hovoríte, že mm, ľudia možno neveria komisii. Ja si trúfam eh, povedať eh, to isté, či máte dôveru v Európsky parlament, či Európsky parlament môže poskytnúť takúto zároku, záruku, že sa v prípade smernice o vtáctve a habitatoch e, nevráti späť. Teda, ak vy nedôverujete svojim kolegom v parlamente, tak e, to povedzte otvorene. Neháčte vinu na komisiu, na nás. E, hovorme otvorene a hrajeme s otvorenými kartami. Mm, pán Timmermans dal isté záruky, a ja som poskytol isté záruky, ale ak tu panuje takéto prostredie nedôvery, tak e, sa nikam neposunieme ďalej. Ďalej sa tu hovorí o nedostatku e, v implementácii a taktiež sa tu hovorí o nákladoch spojených s implementáciou. Ja nehovorím o nákladoch, ja hovorím o nákladoch Nehovorím o nákladoch implementácie, hovorím o nákladoch, ktoré vznikajú, ak sa implementácia neuskutoční tak, ako mala. Pretože vtedy sú náklady o mnoho vyššie. Ja teda tvrdím, že nechcem poznať náklady, ktoré sú spojené s naplnením legislatívy v praxi. Skôr ma zaujímavé náklady, ktoré budú spôsobené tým, že sa legislatíva nebude e, riadne presadovať v praxi. Legislatíva síce už poskytuje výsledky, ale potom, čo sme si preštudovali správu o prírode, o životnom prostredí, ďalej je tu strednodobá revízia. Každý z nás sa po preštudovaní týchto dokumentov môže povedať, že správy hovoria o istom pokroku, ktorý však nie je dostatočný. Ak budeme postupovať tak, ako doposiaľ, problémy sa v budúcnosti prehlbia. Ak sa rozhodneme, že postupy nejako nezmeníme, tak e, to bude rozhodnutie nás všetkých, nielen e, moje rozhodnutie. A ešte posledná vec. Myslím, že som už odpovedal na otázku pána Pedičiniho, ktorý sa pýtal na biodiverzitu, na význam nielen európskej prírody, pretože keď hovoríme o biodiverzite, nemôžeme sa obmedziť len na európsky kontinent. Nemôžeme hovoriť o európskej biodiverzite, o čínskej biodiverzite, o americkej biodiverzite. Máme jedno celosvetové životné prostredie, máme globálne témy a musíme na tieto globálne problémy hľadať globálne riešenia. A práve preto sa musíme angažovať o mnoho intenzívnejšie na globálnej úrovni. for your answers and now... Ďakujeme pekne. Teraz začneme s druhým kolom. V druhom kole máme 9 prihlásených rečníkov, ale už nemáme viac ako 12 minút. Prosím teda maximálne minútu každý rečník na otázku a potom komisár sa priestor, aby odpovedal. E, pani Širia Pirík je prvá. Ďakujem, pán predseda. E, chcela by som pánovi komisárovi povedať, že by som mu chcela dôverovať, ale v roku 2007 som v Holandsku pracovala na tom, aby sme vymedzili 162 oblasti Natura 2000 a pomenovali tisíce druhov rastlín a živočíchov. Poľnohospodári celé stáročia chránili prírodu a vďaka nim to tu stále máme. Ale teraz títo poľnohospodári chcú niečo postaviť, ale nedostanú na to povolenie, pretože tu ide naozaj o to, že eh, tu musia byť veci robené na mieru a musia odrážať sociálno-ekonomické aspekty a aspekty životného prostredia, ktoré musia byť v rovnováhe. A preto sa rozhodlo, že treba sa vyhnúť akémukoľvek zhoršeniu situácie z hľadiska habitatu. A ja som vás chcela požiadať, aby ste prišli do oblasti Tventa o Overweiser, kde uvidíte veľa e, rolníkov, poľnohospodárov, ktorí chcú spolupracovať, ale Európska únia podľa nich tomu bráni. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ja som chcel hovoriť o tej priepasti medzi vnímaním, reality, vnímaním tejto politiky a realitou. E, niektorí zástupcovia z niektorých odvetví hovoria, že je pre nich ten dopad smernice o, habit, o prírodnom prostredí negatívny, ale ak bude správne implementovaná, tak môže skutočne nastoliť rovnaké podmienky. Ako vy vidíte tento rozdiel medzi vnímaním a realitou, lebo to podkopáva vlastne to smerovanie, ktorým sa vydávame. Ďakujem, pani Gerling. Ďakujem, pán predseda. Ja som sa chcela spýtať viac na poľnohospodárstvo. My sme už počuli od iných poslancov, že je jasné, že Európa neprodukuje dostatné, dostatočné množstvo potravín vzhľadom na spotrebu v našej krajine my si vyprodukujeme 50 toho, čo spotrebujeme. To znamená, že sa to musí vyrobiť všetko niekde inde. No a my sa tu dostávame na vysokú úroveň strategického plánovania. Čo si o tom myslíte vy v Európskej komisii? Lebo ak máme podporovať prírodu, tak ako hovoríte vo vašej správe, pýtam sa, kde budeme pestovať plodiny na potravu, kde budeme chovať zvieratá a kde sú tie zelené opatrenia, ktoré sa začínajú zavádzať? Bude to fungovať? Nie je to celé veľmi zjednodušené? Nemali by sme podporovať celkom iný druh poľnohospodárstva, ktorý by mal väčšiu produktivitu, bol by efektívnejší a tým pádom by sme ponechali väčší priestor e, prírode alebo prenesieme e, výrobu potravín do iných častí sveta, aby sme mohli podporovať e, biodiverzitu. Pán Faria. Ja by som sa chcel spýtať, pokiaľ ide o tie cieľe 2020, ukazuje sa, že z mnohých dôvodov sa nám nepodarí zastaviť straty v oblasti biologickej rôznorodosti. Do roku 2020 stratíme 3 HDP kvôli tejto nerovnováhe. A aj keď sme prijali legislatívne opatrenia a stanovili si ciele, ako o tom hovorí smernica o vode, vtákoch a prírodných stanoviskách, ako aj o požiadavky spoločnej rybárskej a poľnohospodárskej politiky. Tieto stanoviská sú známe, dochádza k roztriešteniu prírodných habitátov, vidíme to takisto aj pri rybolove aj v lesníctve dochádza k vymieraniu a ohrozovaniu jednotlivých druhov, ale aj k zhoršovaniu biodiverzity. Čo musíme urobiť na európskej úrovni? Potrebujeme ďalšiu legislatívu alebo skôr dobrú integráciu všetkých krokov v rozličných odvetviach, ako je poľnohospodárstvo a rybolov, alebo tu ide len o riadnu implementáciu na úrovni členských štátov. Ako chcete ďalej v tejto veci zakročiť? Ďakujem. Pán Ek. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem. Pán komisár. Prišiel som eh, prišli ste medzi nás do nášho výboru a diskutujete tu s nami. Mňa veľmi potešilo, že ste nás oboznámili so svojimi ambicióznymi cieľmi. A keď vás tu počúvame, alebo aspoň ja, keď vás počúvam, tak do vás vkladám dôveru. Teší ma, že hovoríte o dobrých a zlých poľnohospodároch, pretože musíme zvážiť, kto výrazne prispel k sníženiu biodiverzity. Na jednej strane to boli poľnohospodári a v oblasti oceánov zase rybári kvôli nadmernému výlovu rýb. A tu naozaj musíme byť veľmi opatrní, iba že by poľnohospodári urobili taký evolučný skok a revolučný skok a už by sa nesnažili o svoje blaho, ale o blaho prírody. A rovnako je tomu aj v oblasti e, rybolovu ja by som sa chcel spýtať, aký je časový rámec tých cieľov, o ktoré sa teraz vy usilujete. Ďakujem. Much now, Mr. Javor. Ďakujem. A teraz pán Javor. And thank you, Mr. Commissioner, to come and you ask for frank exchange of... Ďakujem, pán komisár, ďakujem, že ste medzi nás prišli. Želáte si úprimnú výmenu názorov a my sa o ňu snažíme. Z tej správy o stave prírody môžeme vyčítať, že ak je nejaký úspech v oblasti biodiverzity v Európe, tak je to tam, kde boli náležite implementované smernice. A koordinátori výboru ENVY v súvislosti s programom komisie nepovažujú za nutné e, revidovať smernice v tejto oblasti. A prečo sa vy teraz snažíte teraz o tie smernice? Je to vary tak, že jedného rána sa pán Juncker zobudil a rozhodol sa, že potrebujeme revízu? Um, veď e, asi je ťažké presvedčiť ľudí o tom, že budúcnosť to je zelená ekonomika, a, takže asi je to ťažké, tak asi možno preto chcete začať revíziou smerníc v oblasti životného prostredia. Ja si myslím, že komisia tu otvára pandorinu strinku. Všetci si vieme predstaviť, aký lobbying e, tu bude v súvislosti so smernicou v oblasti prírody v nasledujúcich mesiacoch. Takže ja si myslím, že sa vydávate na nebezpečnú cestu. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. ďakujem aj komisárovi za to, že odpovedá na naše otázky. Ja by som sa pripojila ku kolegom, ktorí hovoria o e, správe o stave prírody e, v Európe a poukazujú na tie parametre, ktoré sa e, zhoršujú mnohé habitaty nesplňajú štandardy tak, ako sú stanovené v európskej legislatíve na to, aby tvorili kvalitné habitaty. Okrem toho majú hodnoty pod, eh, štandard, pod štandardom, ktoré sme žiadali. Chcem otázka, nemyslíte si, že aj politiky, ktoré sa eh, týkajú spotreby eh, pôdy a tak povediac, zabetónovania mnohých e, meských e, plôch e, nebudú ohrozovať snahy, ktoré sme už vynaložili a ktoré boli častokrát prijaté s veľkými námahami. A v tomto bode, vzhľadom na to, a keď zoberieme do úvahy aj to, že práve starostlivosť o e, životné prostredie by malo mať pozitívny dopad v konečnom dôsledku aj na hospodárske prostredie. Tá posledná otázka sa e, týka e, problémov, ktoré sú na programe dňa a týka sa to aj petícií, ktorými sa zaoberá výbor pre petícii a ktoré poukazuje jednoznačne na záujem občanov v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani Koli Langen. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán komisár Vela. Čo sa týka zákonov EÚ, ako aj zákonov o ochrany e, prírody, e, sú naozaj vhodné na to, aby prebehla revízia. A to je v zásade dobrá e, myšlienka na to, aby sme urobili túto legislatívu e, takou, aby bola implementovateľnejšia, je niečo, čo môžeme iba podporiť. Avšak e, táto revízia nemá viesť e, k tomu, aby sa zhoršila kvalita životného prostredia alebo aby sa znížila úroveň jeho ochrany. Samozrejme, to nie je v záujme členských štátov, kde je naozaj veľký dopyt po kvalitnom životnom prostredí. Takže by som chcela od e, vás ako komisára počuť, že príde k zníženiu byrokratickej záťaže a takisto nepríde e, k znižovaniu štandardov na ochranu životného prostredia. A ďakujem, pani Melior. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A takisto by som privítala aj komisára a veľu. Zaujímam sa o oblasť e, pôdohospodárstva. My v Európskej únie Mm. je to oblasť, na ktorú vynakladáme veľké finančné prostriedky. A chcel som, chcela som sa opýtať, akým spôsobom zazeleňovanie alebo greening naozaj e, zabezpečí aj e, dobrú e, biodiverzitu. Ako príklad, 15. mája sme menili niektoré záležitosti a a mohla som to vidieť aj e, na mojich e, vlastných e, vlastnej záhrade, kde sa naozaj znížila biodiverzita. Ako náhle zmeníme, tak potom znižím, môžeme znížiť aj biodiverzitu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. Nemáme už čas, pretože komisár už musí odísť a e, preto dávam slovo komisárovi, aby zodpovedal na vaše otázky v jednom e, bloku v tom čase, ktorý máte ešte kde sme k dispozícii. Čo sa týka niekoľko pripomienok, hovorí e, komisár kolegovi z Holandska. Absolútne s vami súhlasím, pretože, ako som už povedal predtým, nemôžeme zovšeobecňovať a nemôžeme povedať, že akékoľvek pôdohospodárske aktivity alebo všetky pôdohospodárske aktivity sú zlé Rovnako to sa dostane na rybné hospodárstvo a rybolov. Takže by sme sa mali vystrihať toho, aby sme zo, zo všeobecňovali. Avšak naopak máme povinnosť rozlišovať eh, tak na lokálnej, ako aj celej európskej úrovni. A niekto bude musieť poukázať eh, na to, kto je za súčasný stav zodpovedný. Pán Danc, eh, ktorý sa, týk, ktorý sa týkala uh, otázky rozdielu medzi ambíciou a realitou. Hovoríme samozrejme o stave prírody a o správe o životnom prostredí. Toto sú pre mňa jediným nástrojom, ktoré majú väzbu na realitu. A keď hovoríme o politike, o tom, ako sa pohnúť vpred, musíme prijať rozhodnutia na základe týchto faktografických správ, aby sme sa vyhli akýmsi dojmom Takže áno, súhlasím, musíme rozlišovať. Pani Girling, áno, záležitosť pôdohospodárstva, opätovne. Avšak aj tu si myslím, že neexistuje žiadne iné odvetvie, ktoré môže priniesť lepšie pôdohospodárske riešenia ako sektor pôdohospodárstva samotný. A e, súhlasím s tým, keď hovoríte, že nemáme dostatok e, potravín, ale máme na výber. V súčasnosti získavame 80 e, našeho, našich potravín z 30 povrchu našej planéty. A toto je fakt. A či sa nám to páči alebo nie, musíme sa musíme obratiť našu pozornosť na oceány tento, toto storočie musíme, musí byť modrým storočím. My nemôžeme pokračovať e, v neustálom e, extenzívnom rozšírení e, hospodárstva, ktoré je založené na pevnine pretože budeme už často zakrátko obslúžiť 9 miliard ľudí. A práve preto, prečo sme odštartovali medzinárodný konzultačný e, proces o lepšej správe morí a oceánov, pretože musíme našu pozornosť upriamiť priamo na oceány a hľadať energetické alternatívy a e, alternatívy pri získavaní e, potravín. Ale to je práve moment, do ktorého musíte vstúpiť aj vy, pretože všetci by sa radi pozerali na oceány ako na niečo, čo mi môže priniesť e, zisk. Ale musíme do toho zakalkulovať aj element e, zodpovednosti za životné prostredie. A preto som za vami prišiel, aby sme sa mohli rozprávať o budúcnosti zodpovednosti za životné prostredie, na ktoré budeme musieť mysleť, keď hovoríme o našich moriach a oceánoch. A keď ho dnes nemôžeme hovoriť e, o hospodárstve, alebo pôdohospodárstve, alebo rybnom hospodárstve. Dnes musíme hovoriť o udržateľnom hospodárstve, udržateľnom pôdohospodárstve a o udržateľnom turecme a udržateľnom rybnom hospodárstve pretože e, nechceme prinašať riešenia, ktoré majú na sebe vytlačenú dobu spotreby. E, nechceme jednoducho pôdohospodárstvo, chceme udržateľné pôdohospodárstvo. Nezaujíma nás e, rybolov, chceme udržateľný rybolov. Čo sa týka biodiverzity a víziev s tým spojených, opätovne implementácia je vždy veľkou výzvou a súhlasím so všetkými s vami, ktorí spomínali implementáciu. Je to obrovská výzva. Avšak eh, keď správa eh, spomína množstvo tlakov a hrozieb a víziev, ktorým biodiverzita musí čeliť, v skutočnosti tie tri hlavné sú pôdohospodárstvo, ktoré tvorí 25 eh, tlakov na biodiverzitu a tieto prvé tri výzvy tvoria viac ako 50 všetkých tlakov. Takže naozaj implementujme už existujúcu legislatívu. Avšak e, ak je nám povedané, že, že prečo sme tieto tlaky nezobrali do úvahy e, už e, dávnejšie, mali, nemali by sme preto aj naďalej upriamovať pozornosť na tieto záležitosti? pán Ek, čo sa týka časového rámca. Áno, je tu časový rámec a tým je rok 2020. E, väčšina našich cieľov je viazaná časovým rámcom. A ten časový rámec je rok 2020. To samozrejme neznamená, že začneme so všetkými, e, so všetkými opatreniami prichádzať v roku 2020. Musíme sa s tým popasovať už e, teraz. Takže ten priestor na to, aby sme jednali, už je teraz. Avšak e, sledovanie väčšiny cieľov je naviazané na rok 2020. Pán Javor, áno, e, smernice o prírode áno, prinášajú výsledky, ako som povedal. Nebudem sa opakovať, avšak e, kontrola účelnosti neznamená revíziu. A po tom, čo prebehne verejná konzultácia, sa môžeme rozhodnúť, že jednoducho do tejto legislatívy zasahovať nebudeme. A musíme sa presvedčiť, či potrebujeme e, takúto revíziu alebo nie. A nebudeme robiť nič e, bez toho, aby sme nezobrali e, do úvahy všetky pripomienky, ktoré vyprývajú z procesu verejnej konzultácie. Čo sa týka udržateľných politík Áno, e, takéto rozhodnutia sú jedným z hlavných faktorov, ktoré negatívne ovplyvňujú biodiverzitu. Takže áno, e, existuje veľmi dôležité zameranie, e, ktoré musíme prijať. Čo sa týka implementácie všetkými členskými štátmi a znižovania byrokracie. Absolútne s vami súhlasím. E, zámer nie je nie sú len e, ciele, ktoré treba posilňovať. Musíme nájsť spôsoby, ako tieto ciele ale naplníme. A to opätovne je moja žiadosť na vás. Prosím, spolupracujme v tejto oblasti. Toto ráno som bol na hlasovaní o obehovej ekonomike a vidím, že celý parlament bol zjednotený eh, a stál pevne za spoločným cieľom. A ja ďakujem, že ste si ma vypočuli a ďakujem za pozvanie. Ďakujem za to, že ste prišli, hovorí predseda. Dobre, dáme si teraz iba jednu minútu, aby sme umožnili komisárovi odísť a potom budeme pokračovať s ďalším bodom na našom programe. Thank you very much. Non me Okay, dear colleagues, we... Kolegovia, pristúpime teraz k ďalšiemu bodu. Ďalší bod sa týka výmeny názorov s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb, ako aj s organizáciou VHO o očkovaní. Máme tu najskôr prezentáciu oboch našich hostí a následne potom dáme slovo aj komisii, aby nám prednesla svoje stanovisko. No a potom e, budeme diskutovať. A začnem i hneď tým, že dám slovo pánovi Kečbolovi, ktorý zastupuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb. a potom pôjdeme ďalej. Ďakujem pekne, pán predseda. Príjemné popoludnie. Ďakujeme za to, že ste vytrvali, ostali pre tento významný bod. Ja mám len tri hlavné posolstva, ktoré vám chcem odovzdať. Vakcíny sú veľmi účinné, sú veľmi bezpečné a v Európe neočkujeme dostatok eh, nášho obyvateľstva, aby sme dosiahli to, čo by sme mohli dosiahnuť vďaka očkovacím látkam. Možno eh, často zabúdame v modernom svete eh, medicíny a vakcín, aké závažné sú ochorenia, ktorým sa dá predísť očkovaním v krátkosti. By som vám chcel predstaviť Maxa, je to um, chlapec, ktorý v roku 2004 bol veľmi aktívny, um, mladý chlapček, Max Žial. Nebol zaočkovaný, dostal osýpky a mal veľmi závažné komplikácie a v roku 2012 eh, sa dostal do takéhoto vážneho stavu, žiaľ krátko na to zomrel. To je jasné pripomenutie toho, že takéto detské choroby a rôzne iné ochorenia, ktorým sa dá predísť očkovaním, sú veľmi závažné, môžu byť smrteľné. Tento mesiac sme mali ďalšie varovanie, e, keď došlo k veľmi závažnému e, prípadu záškurtu u nezaočkovaného 6-ročného dieťaťa v Španielsku to nám nielen pripomína, aká vážna je táto choroba, ale aj v reakcii na tento prípad došlo k veľkým ťažkostiam, ktoré sa týkali získania vhodnej liečby záškrtu. A musíme si uvedomiť, že do budúcna, ak neuskutočníme potrebné zmeny, možno eh, nebudeme mať dostatok antibiotík, teda eh, očkovacie látky budú ešte dôležitejšie vo fáze prevencie týchto chorôb. Vakcíny sú veľmi účinné. Tieto grafy eh, sa týkajú osýpok, mumsu a ružinky a dokazujú, ako rýchlo sa počty eh, takýchto prípadov podarilo znížiť eh, po zavedení vakcín. Neviem si predstaviť žiadny iný zásah v oblasti verejného zdravia, kde by sme do roka alebo do dvoch rokov po zavedení videli takéto výrazné zlepšenie úrovne verejného zdravia. A tu nejde len o znížený počet prípadov detí, eh, ktoré ochorejú na mumps, ehm, osýpky alebo ružienku, alebo nejaké iné e, kožné ochorenia, ale aj e, vidíme o mnoho menej prípadov e, závažného priebehu, aj keď sú dosť riedkavé takéto závažné priebehy, ale um, môže k tomu dôjsť um, v prípade ružienky, osýpok, aj mumsov môže dojsť k veľmi vážnym komplikáciám. Teda sú to veľmi e, efektívne zásahy e, na úrovni verejného zdravia, sú tiež veľmi bezpečné. Celkom iste všetci viete, že sme v priebehu rokov zaznamenali e, viacero veľmi poškodzujúcich a zastrašujúcich informácií. Vo Veľkej Británii napríklad boli veľké hrozby spojené s vakcínami proti mumsu, ružienke a osýpkam Tie eh, informácie z výskumu boli um, úplne vyvrátené. Ukázalo sa, že išlo o vedecký podvod. A našťastie sa opäť nastrola dôvera eh, v príslušné vakcíny a zaznamenali sme zvýšenie počtu očkovaní touto vakcínou. Teda máme lieky, ktoré sú účinné, ktoré sú bezpečné a predsa vidíme, že sa nám nedarí e, dosiahnuť tie cieľe, ktoré sme sa stanovili v oblasti verejného zdravia s využitím týchto vakcín. Teda napríklad v prípade osiepok, to boli ciele e, na zniženie počtu osiepok do roku 2010, do roku 2015, to sa nám nepodarilo úplne ich odstrániť. Neviem, či sa nám to podarí do roka 2020. V prípade osýpok vidíme, že došlo v Nemecku, na nemecko-francúzskej hranici, k prípadom žiaľ Badola zomrelo v osýpok v Nemecku a takéto hrozby sa môžu ešte prehlbiť. Vidíme, že dochádza k vypuknutiu e, takýchto chorôb tiež na hranicách Európy. Došlo k vypuknutiu ochorenia obrny v Sýrii, taktiež k eh, mnohým eh, prípadom eh, týchto ochorení aj na Ukrajine a to môže spôsobiť veľmi veľké narušenie systému verejného zdravia, ak sa to nedostane pod kontrolu. Teda prečo sa nám nedarí dosiahnuť naše ciele? Jeden z hlavných dôvodov spočíva v Eh, príliš veľké váhavosti vo vzťahu k vakcínam. To sa týka aj širokej verejnosti, ale aj odborného personálu. Tam je problém s dôverou, aj čo sa týka toho, či eh, očkovacia látka naozaj splní to, čo sa tvrdí na obale. Ďalej sú tu isté obavy súvisiace s bezpečnosťou, alebo možno jednoducho um, nie je príjemné a práve v tom čase výhodné e, dať sa zaočkovať. Zaznamenali sme, že najčastejšími dôvodmi sú obava a, a tá neopodstatnená obava a strach a taktiež e, príliš veľká váhavosť e, na strane odborného personálu v ponúkaní takýchto 100% bezpečných foriem zásahu v oblasti zdravia. Myslím, že ďalším dôvodom, prečo neplníme ciele, je, že sú skupiny obyvateľstva, ktoré nedokážeme obsiahnuť, nedokážeme sa k ním dostať dostatočne efektívne. Tieto fotografie znázorňujú niektoré takéto skupiny. Máme tu eh, nezákonných pričahovalcov, máme rómske obyvateľstvo, ale aj komunity ktoré žijú kočovným spôsobom života, nemajú možnosť dostať sa k službám zdravotnej starostlivosti, taktiež sú vysavení chudobe, sociálnemu vylúčeniu. Na úrovni Európskeho centra ECDC sme vyvinuli plán boji proti ružienke a iným chorobám. Práve sa zameriavame na tieto konkrétne skupiny a na to, aké sú konkrétne poznatky o tom, čo funguje v nadviazaní kontaktu s týmito skupinami a to, čo funguje u pôvodných skupín obyvateľstva, ktorým sa dostávame ťažko, ale z toho potom môžeme vychádzať e, pri snahe nadviazať kontakt s pristahovalcami. Bude to do budúce rozhodne problém, ktoré budeme čeliť čoraz viac. No a po tretie, je tu problém s dodávkami očkovacích látok v Európe. Sú veľké ťažkosti v súčasnosti v získavaní dostatočného eh, počtu, eh, najmä eh, čo sa týka čierneho kašľa. Takmer tretina členských štátov zaznamenáva ťažkosti v získavaní týchto očkovacích látok. To súvisí s viacerými faktormi. Jednak sú tu problémy v produkčnom výrobnom procese, niektorí hlavní výrobcovia majú ťažkosti a taktiež sa zvyšuje dopyt. Viacero krajín zaviedlo nové programy očkovania, napríklad eh, tehotných žien, aby chránili eh, plod v prvých troch eh, mesiacoch tehotenstva. A s tým sú teda spojené problémy v dodávkach očkovacích látok pre čierny kašel 3 z 9 firiem, ktoré vyrábajú napríklad vakcíny proti chrípke, zastavili svoju činnosť v Európe. Čo teda my robíme na rodine našho centra ECDC v tomto smere? Snažíme sa zaujať multidisciplinárny prístup. Tento rok chceme zareagovať e, na aktuálne závery rady, čo sa týka očkovania. Tiež chceme poskytnúť komunikačné nástroje e, pre e, zdravé skupiny, taktiež chceme posilňovať povedomie o programoch očkovania v rámci projektu Venice. Tiež chceme podporovať a koordinovať celoeurópsku sieť prevencie chorôb. Chceme taktiež podporovať členské štáty aj vo forme návštev, ak sa o to požiada v prípade potreby poradenstva. Teda chceme podporovať a posilňovať eh, fázu prevencie a kontroly chorób v EÚ. Čo by sa teda mohlo robiť eh, okrem toho na úrovni EÚ? Mm, očakávame práve e, nové závery rady, ale v roku 2011 e, rada vo svojich záveroch uviedla informácie, ktoré sú relevantné ešte aj dnes. Musíme podporovať e, projekty na úrovni EÚ, ako napríklad zdravý prístup k očkovacím látkam, taktiež skupiny obyvateľstva, ktoré nemajú dostatočné služby, ako aj nedostatky v oblasti um, imunity. Tiež musíme zlepšiť um, povedomie o konkrétnych faktoroch, e, ktoré súvisia s očkovaním, taktiež v legislatíve členských štátov. A tiež musíme vychádzať z dostatočne rozsiahlých e, informácií a údajov e, o monitorovaní problematiky očkovania, tak aby sme v prípade problémov situáciu dokázali efektívne zlepšiť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme. Teraz dáme slovo zástupcovi VHO. Prezident Leviev. Ďakujem, pán predseda Lavia. Ďakujem, že ste nás prizvali do Európskeho parlamentu, aby sme mohli hovoriť o vakcinácii. Je to jedno z nákladovo najúčinnejších opatrení, ako zabezpečiť verejné zdravie. Čo by som dnes chcel urobiť, je zhrnúť niekoľko problémov, ktoré už boli spomenuté mojim kolegom ale takisto aj trošku viac hĺbky rozviesť možnosti, ktoré máme a ako ich riešiť e, predovšetkým v, európskej, e, v európskom regióne. Samozrejme, vieme, že vakcinácia je jedným z najúčinnejších a nákladovo najúčinnejších preventívnych opatrení a preto ľudstvo bolo schopné vykoreniť niektoré choroby z povrchu Zeme. Jednu z najsmrteľnejších eh, chorôb, eh, ktoré eh, obťažovali spoločnosť veľmi dlho, po celé tisícročia, ako napríklad detskú obrnu alebo kiahne. A samozrejme v niektorých krajinách sa už podaril úplne vykoreniť napríklad obrnu. A samozrejme musíme zobrať do úvahy niekoľko vecí, keď hovoríme, prečo treba eh, vakcinovať. Eh, je samozrejme právom každého jednotlivca, aby sa chránil pred eh, chorobám, ktorý, proti chorobám, ktorým sa dá predchádzať. A ak sa pozrieme na čísla, myslíme si, že 13,8 milióna smrtí bolo predídeným kvôli chorobe osýpky, respektíve vakcináciou na eh, osýpko. Eh, údaje poukazujú eh, na to, že vakcinácia je naozaj veľmi nákladovo účinným prostriedkom. Na tomto, na tomto slajde vidíte výsledky čísel, ktoré hm, prinášajú vakcinácie proti HPV vírusu tým, že sme zaočkovali 58 miliónov 12-ročných eh, eh, dievčat v 179 krajinách, by sme mohli pre, predísť 690 tisícom e, prípadov rakoviny krčka maternice a 420 tisícom smrtí. A to je veľmi e, dôležitá informácia pre verejného zdravia. A to všetko za náklady, ktoré sa odhadujú na 4 miliardy e, amerických dolárov. Avšak tieto náklady sú veľmi nízke v porovnaní s nákladmi, ktoré potrebujeme na liečbu týchto pacientov. Ako už kolega predo mnou hovoril, máme určité obavy, čo sa týka pokrytia vakcináciou v Európe. Na tomto slajde e, vidíte, možno tie krajiny jednotlivé nevidíte, ale musím e, povedať, že e, vidíme veľké rozdiely v Európe, čo sa týka 95-percentného pokrytia vakcináciou v populácii, čo sa týka osípiek. Ehm, vidíme tu napríklad Rakúsko so 64%, ale sú tu aj krajiny, ktoré sa blížia k cieľu 90%, eh, ako napríklad eh, Švédsko. Eh, existuje tu však medzera, ktorú musíme doplniť a musíme túto medzeru zaplniť práve kvôli tomu, aby sme prekonali odpor z niektorých e, skupín. Napriek tomu, že dôkazy jasne e, poukazujú na to, ako už povedal e, kolega, že očkovanie sú, je bezpečné a účinný spôsob. Dopadová štúdia, o ktorej hovoril, bola už stiahnutá ktorá poukazovala na vzťah medzi očkovaním a autizmom. A vidíte, že keď táto štúdia bola zverejnená o e, nadchádzajúcich e, rokoch, sa miera vakcinácie e, v Spojenom kráľovstve prepadla na úroveň z predchádzajúcich rokov a musíme byť schopní bojovať tak vášnivo, ale aj dobre narábať s dôkazmi toto je krivka miera vakcinácie proti eh, chrípke vo vekovej kohorte nad 65 eh, rokov eh, pretože práve 75% ľudí, ktorí sa nechajú očkovať proti chrípke, sú, tejto, sú sú zaočkovaní. A miera zaočkovania e, klesla v podstate zo 70 na 49 a e, v tomto roku sa táto miera e, znížila ešte viac na základe nepodloženého tvrdenia, že vakcína proti chrípke zodpovedala za smrť niektorých ľudí, čo nebolo založené na pravde. Takže toto však môže ovplyvniť tak mladých ako aj starých ľudí. A to sa stalo v mnohých e, prípadoch. Tento slide iba poukazuje na e, niekoľko udalostí, ktoré sa stali v ostatných rokoch a e, poukazuje na vypuknutie lokalizovaných epidémií, ktoré ukazujú a poukazuje to na to, že choroby, ktoré môžeme predchádzať prostredníctvom vakcinácie. Nemôžeme vykoreniť e, úplne, e, e, pretože vakcína nezabráni šíreniu choroby, pokiaľ, pokiaľ je vakcinácia urobená dôsledne. Ľudia si myslia, že sú v bezpečí a takým spôsobom to oslo, oslabuje ostražitosť populácie. Samozrejme ako iste viete, aby som vám uviedol iba jeden príklad, môj kolega niekoľko, niekoľko, spomenul niekoľko ohnízk po ktorí sa vyskytli v roku 2007, od roku 1995 do roku 2014. A to uh, reflektovali aj médiá. Avšak eh, keď sa eh, vypuknutie nemedializuje, potom pozornosť verejnosti ochabuje. Už sme spomenuli, že ciele e, vykorenenia e, osýpok e, do roku 2012 bolo opätovne potvrdené prostredníctvom vakcinačných plánov jednotlivých členských štátov, ale v týchto červených štátoch Eh, vidíte, v ktorých štátoch sa ešte endemicky vyskytuje, eh, eh, vyskytujú osýpky. Je to v Rusku, vo Francúzsku, v Nemecku. A je to záležitosť, ktorá je neustále veľmi dôležitá v niektorých krajinách. Svetová zdravotnícká organizácia e, uvádza zoznam e, vakcín vhodných pre rutinu imunizáciu e, detí. Niektoré z týchto vakcín neboli zavedené v krajinách Európskej únie. Vidíte toto napríklad pneumokokovú vakcínu, toto je vakcína proti rotavírusu v krajinách, kde to je zavedené, a napríklad vakcinácia proti HPV vírusu. Pokiaľ pokrytie vakcináciou eh, v niektorých krajinách je rozličné, tak sa umožňuje v podstate cirkulácia eh, výrobcov, pokiaľ vakcinácia je zavedená, a, ale nie je nejakým spôsobom eh, implementovaná. Čo teda s týmto znovu opätovným záväzkom e, na lepšiu imunizáciu e, spoločnosti zo strany členských štátov. E, pripravili sme víziu, kde by sme chceli vidieť európsky región bez chorôb, ktorým možno prechádzať vakcináciou prostredníctvom imunizácie. A toto je formulované, a nebudem tu zachádzať do potrobnosti, v šiestich cieľoch Eh, napríklad eh, udržateľný status bez eh, detskej obrny a takisto v niektorých cieľoch, v niektorých krajinách, kde je imunizácia prostredníctvom vakcinácie stále vysoko na zozname priorít. A takisto aj populácia musí chápať, aká je dôležitá vakcinácia a to samozrejme vedie k sérii krokov, ktoré treba prijať akčný plán, ktorý schválili všetky e, členské štáty v rámci e, Európskeho regiónu a zároveň všetky členské štáty Európskej e, únie. Treba povedať, že tieto záväzky nie sú záväzné, avšak sú nesmierne dôležité a vysporiadávajú sa niektorými z najpálčivejších problémov, ako je napríklad efektívna implementácia vakcinácie naprieč všetkými krajinami v Európe. Avšak v niektorých krajinách sú veľké nedostatky. Sú tu tzv. Eh, medzery eh, v imunite, ktoré treba prekryť, aby sme naplnili cieľ, ktorý sme si eh, vytýčili E, problém vo váhaní počas e, vakcinácie alebo v neochote prijať e, vakcinácie musí byť prekonané a takáto imunizácia by mala mať aj podporu médií. Média by mali podporiť naše snahy a my ich musíme viac zaangažovať. Vakcinácia nie je nič nové a ich účinnosť je preukázaná netreba vždy uveriť e, každej nesprávnej informácii, ktorá je zverejnená nejakým spôsobom. Je takisto veľmi dôležité integrovať e, vakcináciu v zdravotnom e, systéme a uviezť ju do cirkulácie. A to je práve problém v niektorých štátoch začleniť do vakcinačného procesu marginalizované skupiny alebo skupiny migrantov. Je preto veľmi dôležité, aby sa aj týmto ľuďom dostala potrebná informácia. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. E, ďakujem aj ja vám, hovorí predseda. Teraz budeme pokračovať tým, že dáme slovo komisie pani Adams, e, zástupkynia e, vedúceho oddelenia, aby sa ujala slova a prosím, podelte sa s nami o váš názor na vec. Ďakujem Najskôr by som chcela povedať, že pán komisár Androkajtes naozaj pripisuje veľký význam otázke očkovania. Je to veľmi dôležitá téma a kolegovia hovoria, že očkovanie je skutočne veľmi výkonným a účinným nástrojom. Všetky čísla, ktoré sme tu videli, ukazujú obrovský E, potenciál, pokiaľ ide o zavedené očkovacie programy. Ale videli ste, že sú tu aj isté výzvy. Jedna z nich súvisí s tým, že je potrebné naozaj e, politicky si vziať e, k srdcu rozvoj politických programov a monitorovanie ich účinnosti. Rovnako je treba viac komunikovať pozitívne dopady e, očkovania. Očkovanie je v kompetencii členských štátov. Čo tu môže urobiť komisia? Môže členským štátom pomáhať, podporovať ich. Napríklad organizujeme rôzne aktivity na zvyšovanie povedomia, výmeny informácií, organizujeme štúdie a poskytujeme informácie o aktuálnom stave situácie. Samozrejme, že je tu veľmi e, dôležitá podpora agentúru ECDC, ich odbornosť a poskytovanie pokynov členským štátom. Rovnako na výbore pre bezpečnosť rokujeme s členskými štátmi a my sme napríklad takto s členskými štátmi prediskutovali aj situáciu, keď VHO oznámila medzinárod, na medzinárodnej úrovni nebezpečenstvo rozšírenia sa obrny. V takýchto prípadoch je potom treba koordinovať postupy s členskými štátmi. My sme s nimi diskutovali aj o nedostatkoch, ktoré e, sme skonštatovali napríklad pokiaľ ide o ponuku množstva vakcín, napríklad v oblasti čierneho kašľa. Rovnako je tu otázka stavu implementácie odporúčaní rady. Týkalo sa to odporúčaní e, rady o sezónnej chrípke. Bohužiaľ, niektoré členské štáty nedosiahli svoje cieľy a miera zaočkovanosti obyvateľstva je nízka. My sme sa snažili prezentovať aj možnosti ďalších krokov i naznačiť cesty zlepšenia situácie. Zorganizovali sme akciu, na ktorej sa zúčastnili v apríli viacerí aktéry. Jej cieľom bolo dostať na jedno miesto jednotlivých aktérov z členských štátov a hovoriť, čo urobiť pre zvýšenie miery zaočkovanosti obyvateľstva. Jeden z výsledkov seminára je to, že si musíme osvojiť túto politiku, že sa členské štáty musia zaviazať, zvýšiť zaočkovanosť, zadefinovať jasné e, úlohy a zodpovednosť v celom systéme a rovnako je potrebné kontinuálne prinášať výsledky, to znamená definovať politiku, implementovať očkovacie programy a monitorovať množstvo vakcín, ich využitie, ale aj revidovať záležitosti, pokiaľ sa zistia nejaké nedostatky. Ďalšia dôležitá téma tu už bola spomenutá, to sú komunikačné aktivity, ktoré treba posilniť, a to tak smerom k politikom, ako aj smerom k odborníkom v zdravotníctve, ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu a rovnako aj k širokej verejnosti, ktorá musí byť informovaná o výhodách očkovania. Keďže e, stojíme pred týmito výzvami, tak my vítame prijatie záverov rady z minuloročného decembra, pretože to potom priťahuje pozornosť k danej téme No a tam si je potom možné vyzývať k lepšej spolupráci a k vylepšeniu národných očkovacích programov. Komisia a členské štáty sú napríklad vyzývané k spolupráci na vytváranie spoločných akčných plánov, na e, delenie sa tých o skúseností a e, s, o týmito očkovacími aktivitami. Bolo už povedané, že tu existujú isté nedostatky v monitorovaní a v spätnej väzbe, pretože my naozaj nevieme, ako sú v jednotlivých krajinách tieto programy implementované. My sa teraz môžeme zaoberať tým, ako zvýšiť naše úsilie pod, v podpore členských štátov, ako podporovať ciele VHO a Európsky očkovací akčný plán. Budeme sa snažiť povzbudzovať členské štáty v ich úsilí, zdieľať informácie, údaje a osvedčené postupy. Takisto ich budeme podnecovať k monitoringu tohto programu. Ďakujem vám za pozornosť a rada odpoviem na vaše otázky. Ďakujem, hovorí pán predseda. A teraz vyzývam poslancov Európskeho parlamentu, e, ak majú otázky na pani Kaltenbach. Ďakujem. Ono to ani možno tak nie je otázka, ale chcem sa poďakovať, pretože v minulých rokoch v súvislosti s očkovaním a s očkovaním detí sme už organizovali veľa spoločných akcií práve s ECDC, VHO a Európskou komisiou. Nazdávam sa, že sa tu vyvíja naozaj veľké úsilie to je úspech, ktorý potom môže škodiť sám sebe, alebo poškodil sám sebe. Už to tu bolo povedané. V Európe sa šíri istá únava z očkovania a na verejnosti tie problémy bude vidieť, až keď nastanú. No a teraz bohužiaľ E, teraz tie problémy sú viditeľné. Ale teraz mám takúto otázku. Akú úlohu tu vidíte pre nás, pre poslancov v tom zmysle, ako podporiť vaše úsilie, ako to môžeme urobiť. Myslím si, že tu máme jeden spoločný cieľ a síce nástroj očkovania, ktorý nám ukazuje, že nie sme schopní len zachraňovať životy, a chrániť zdravie. Žijeme v období, keď sa nám hovorí stále o význame hospodárskeho rastu a úspechu. A keď budeme mať e, dostatok informácií k tomu, aby sme mohli ku každému typu týchto informácií povedať, e, čo sa stane, ak dosiahneme tú vytýčenú mieru zaočkovanosti. Ja si myslím, že tomuto politika lepšie rozumie ako len takým všeobecným dopadom na zdravie. A preto by som považovala za vhodné, aby sme mali k dispozícii viac materiálov, aby sa viac hovorilo o očkovaní, aby sme mali tieto údaje. Ďakujem, pán Eckhout. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem vám za túto dlhú komerčnú prednášku o očkovaní. Pýtam sa, kto to sponzoroval certain push for ja sa však pýtam, tento tlak na očkovanie, veď tu sú aj kritické hlasy, sú tu obavy zo strany verejnosti a tie treba riešiť. A ja si myslím, že ak toto budeme nazývať váhavosťou alebo obavami z vakcinácie, tak to bude vyzerať tak, že neberiete do úvahy obavy verejnosti vy budete správne uvádzať niektoré príklady, ale ako riešiť obavy, ktoré ľudia z očkovania majú? Existujú tu obavy napríklad ohľadne vakcíny, niektorých vakcín. Čo urobíme preto, aby sa vypracovali nejaké alternatívy, aby sme nepretláčali len vakcináciu jedným smerom a nehovorili, že verejnosť a internet sa mília. Je potrebné prinášať kvalitné alternatívy. Je tu obava z hliníku, ktorý je v podobe hliníkových solí prítomný vo vakcínach. Ďalšia záležitosť, ktorá mi trochu prekáža, je, že nikto nehovorí o situácii v Grécku, kde vidíme, že sa v poslednej dobe zvyšuje počet infekčných ochorení. Takže to by malo byť vecou, ktorú riešia inštitúcie vrátane ECDC. Čo s tým urobíme? Čo urobíme preto, aby sa situácia v Grécku ďalej nezhoršovala? Ja tu teraz počujem, že to všetko je otázka spojená s očkovaním, ktoré musíme propagovať, ale sú to aj iné problémy, ktoré s tým súvisia a keby mala ECDC zakročiť, tak tieto veci musíme tiež riešiť a nemôžeme len tvrdiť, že treba zvýšiť mieru zaočkovanosti. Ďakujem. Ja mám dve stručné otázky. Počul som tu, že tu existujú problémy s výrobou niektorých vakcín čím to je, sú to problémy hospodárskeho, ekonomického charakteru alebo praktické, akého charakteru problémy sú to. A druhá otázka alebo poznámka, vy ste hovorili o e, prepuknutí niektorých nákazlivých chorôb na našich vonkajších hraniciach a spomínali ste Ukrajinu. A to vo mne vyvoláva veľké obavy. Ja sa o Ukrajinu veľmi zaujímam. Vy ste tu hovorili o tuberkulóze, o Brne a o Mumse a tam to vyzerá tak, že na Ukrajine sa zdravotníctvo rúca alebo sa už aj zrútilo a to je problém nielen pre Ukrajincov, ale aj pre nás, pretože vieme, že za necelé tri hodiny doletíte z Bruselu do Kieva. Otázka teraz nie, čo s tým? Ďakujem, pán Grote. Deutlich geworden, warum und diese Veranstaltung hier machen, weil wir Myslím si, že sa jasne ukázalo, prečo tu máme túto akciu, pretože sú tu isté nedostatky v, za, v očko, zaočkovanosti v Európskej únii a takisto aj v mojej krajine sa čím ďalej tým viac šíri nechuť voči očkovaniu a sprevádzajú najrozličnejšie teórie Um, v tom zmysle, že očkovanie môže viesť k nežiadúcim následkom. Nemali by ste radšej svoje deti eh, očkovať, aby ste potom videli konkrétny eh, príklad nezaočkovaného pacienta? Máme tu vlastne jednu smernicu 1028 2013 a do akej miery táto smernica viedla k tomu, že komisia, vaša agentúra, ale aj agentúra EMA lepšie spolupracuje, lepšie koordinujú svoje kroky. Čo sa urobilo v tom, aby sme lepšie pokročili dopredu? Pokiaľ ide o očkovanie, tak tu môžeme vinu odmietnúť a povedať, že za to môžu členské štáty. Ale z hľadiska VHO, aj z hľadiska agentúry, predsa len môžeme e, urobiť krok vpred. Aké kroky podľa vás by sa mali urobiť, aby to percento zaočkovanosti sa obyvateľstva sa zvýšilo a aby sa zvýšila imunizačná ochrana všetkých? pretože my tu teraz diskutujeme a pritom takmer všetky politické skupiny sa nesnažia o zníženie spotreby antibiotík a tam, kde je k tomu ľahká cesta očkovanie, tam máme veľký problém. Ďakujem aj za upozornenie, aj za to, že ste to vo svojej prezentácii uviedol. Ďakujem, pán Ričíny. Ja mám tri otázky a budem, dúfam, čo najstručnejší. E, my tu nie sme na to, aby sme tu rozoberali účinnosť a užitočnosť eh, vakcín, ehm, myslím si, že zohrali naozaj historickú eh, úlohu, eh, čo sa týka prevencie niektorých patologických ochorení, ako napríklad záškrt alebo dystéria. Avšak niektoré vakcíny sú povinné v niektorých krajinách a inde sú zase odporúčané. Preto pokrytie e, vakcináciou sa líši od krajiny ku krajiny e, a bolo by teda možné e, objasniť lepšie vzťah medzi vakcinačným pokrytím a výskytom chorôb a potom porovnať to s krajinami, ktoré majú povinné očkovanie. Neviem, e, čo sa deje v týchto štátoch, kde e, vakcinácia povinná nie je. E, v Taliansku sú povinné 4, avšak zvyčajne sa výčinu sa podáva sexavalentná vakcína, ktorá takisto pokrýva aj ďalšie dve choroby, voči ktorým nie je povinné očkovanie. Takže to nie je úplne ideálne e, riešenie. E, samozrejme, e, aj polivalentné podanie vakcinácia môže viesť k väčšiemu zaťaženiu organizmu. To samozrejme vedie aj k zvýšeným nákladom 140 miliónov ročne. Čo sa týka štátov Európskej únie, E, ktorí to vnímajú ako e, míňanie a mrhanie verejných e, prostriedkov. Samozrejme, ten zoznam vakcín je nesmierne dlhý a potom sa nám opakuje, že ochorenia spojené s vakcináciou majú veľmi nízky výskyt. Avšak na rozdiel od toho, že žiadna E, žiadny e, úrad verejného zdravotníctva nekáže povinne vakcinovať e, plošne celú populáciu. Takže akým spôsobom by sme mali oddeliť tieto povery, ktoré sú v spoločnosti od vedeckých pozno- poznatkov a samozrejme, ako to naviazať na farmaceutické spoločnosti? Of... Ďakujem veľmi pekne. Máme pred nami veľa otázok a myslím si, že začneme s ich zodpovedaním i hneď. Thank you for your interest and, and, and the questions. Um, I've tried to make a note of uh, them as they went along. Um, I mean, thank you for the question. Chcem sa poďakovať za otázky a za na pomocný postoj Európskeho parlamentu presazovanie hodnoty vakcín je takým všeobecným tvrdením, ale myslím, že tu existujú isté oblasti, v oblasti monitorovania očkovacích látok, tam by sme mohli byť e, trošku konkrétnejší v našich systémoch a taktiež hľadať spôsoby, ako obsiahnuť e, aj tie skupiny obyvateľstva, ktoré nemajú prístup k vakcínám. Toto by boli možno najprínosnejšie oblasti e, úsilia, aby som zareagovala na vyjadrenie druhého kolegu. Otvorenosť a transparentnosť podľa nás sú mimoriadne dôležité ja by som veľmi rád diskutoval celé hodiny o tom, čo presne robíme o Grécku, ale požiadali ma, aby som hovoril o očkovacích látkach a preto som o nich hovoril. O Grécku môžeme hovoriť e, inokedy. Poskytujeme pomoc nielen Grécku, ale iným krajinám, ktoré sa ocitajú v ťažkostiach. Ide tu o otvorenosť, transparentnosť, ktorá však vychádza z kvalitných vedeckých poznatkov. Boli k dispozícii rôzne nesprávne vedecké štúdie, ktoré boli v skutočnosti podvodmi. My musíme komunikovať e, verejnosti kvalitné vedecké poznatky, napríklad čo sa týka obsahu hliníka. Hliník sa používa v očkovacích látkach takmer odkedy vôbec vznikli a nikdy sa nedokázalo, že by e, spôsoboval nejaké škody. v skutočnosti je to tak, že eh, hliník napomáha účinnosti eh, očkovacej látky, ale my potrebujeme otvorené, transparentné vedecké informácie, ktoré podložia to, že hliník v očkovacej látke nespôsobuje žiadne riziko. Eh, čo sa týka výrobných problémov s vakcínami, ak to dobre chápem, je tu viacero rôznych praktických problémov spojených s výrobou vakcín. A ďalej je tu otázka, ako dosiahnuť pokrok e, vo vzťahu k tým e, zraniteľným skupinám. Jednak e, sa môžeme pokúsiť o to, aby sme uplatnili osvedčené postupy z iných oblastí, napríklad v komunikácii, Tiež eh, by sme mohli vychádzať z konkrétnych príkladov, napríklad v Bulharsku eh, existujú konkrétne projekty zamerané na rómskych eh, zdravotníckých pracovníkov. To zdá sa, sa veľmi dobre osvedčilo v praxi a mohlo by sa to možno uplatniť aj v iných členských štátoch. Ďalej, či sa dajú pokryť, respektíve porovnať míry pokrytia vakcínami a taktiež vypuknutie týchto infekčných eh, chorôb. Áno, dá sa to veľmi dobre porovnať. Máme dokonca matematické grafy, ktoré eh, to dokazujú. Existuje k tomu množstvo vedeckej literatúry a preto sa dnes už viackrát spomenul napríklad eh, aj aspekt pokrytia vakcínou chrípky, taktiež osýpky a tak ďalej. Tieto čísla nie sú vytúcané z prsta, tak povediac, vychádzajú z veľmi rozsiahlých vedeckých štúdí, ktoré dokazujú, aké pokrytie vakcínov je potrebné, aby sa prerušil prenos daného chorenia. To, ako sa táto úroveň však môže dosiahnuť, je však úplne iná téma. Ďalej ste sa pýtali eh, na zoznam kontraindikácií mm, očkovacích látok je to súčasťou diskusie, ktorá musí nadalej pokračovať v súvislosti s očkovaním. Je však zaujímavé, že jeden eh, forma vedľajšieho účinku súvisí napríklad eh, s alergiou na vajcia a v takom prípade sa neodporúča podanie danej vakcíny. Ale ukázalo sa, že mnohí ľudia, ktorí prejavujú príznaky alergie na vajcia nereagovali e, nejako alergicky na danú vakcínu. Teda budeme to naďalej skúmať. Toľko teda odpovede z mojej strany. Možno kolega ešte doplní niečo z VHO. Chcel by som sa poďakovať za veľmi zaujímavé otázky. A chcel by som začať, ak dovolíte, otázkou, ktorú položila pani Kadenbach a síce, čo môžeme urobiť my tu v parlamente. Myslím, že Európsky parlament má veľmi významnú úlohu v presadzovaní politik, taktiež monitorovaní implementácie legislatívnych praxí, v vedení dialogu s členskými štátmi, taktiež v kontakte s členskými štátmi. Myslím, že je dôležité, aby ste boli angažovaní v oblasti dostupnosti vakcín, tak aby táto téma bola dostatočne viditeľná a tiež, aby ste pomohli v monitorovaní situácie, aby sme sa oboznámili s problémami, ku ktorým môže dôjsť, čo sa týka pokrytia a efektívnosti očkovacích látok. Ja chápem vaše výhrady, ale myslím, že naozaj tu nejde o žiadnu reklamu. Sú tu jednoducho prezentácie, ktoré popisujú problematiku na základe vedeckých poznatkov. Chcel by som ešte zúrazniť to, čo povedal kolega a síce my vychádzame v našich tvrdeniach z vedeckých poznatkov existuje množstvo rôznych e, dohadov, e, rôznych e, nevodložených tvrdení, ktoré súvisia s vedľajšími účinkami vakcíny. Je potrebné ich analyzovať. A keď sa ukáže, že nie boli podložené skutočnými dôkazmi, tak by sa mali veľmi rázne a verejne zamietnúť. Máme totiž k dispozícii dostatočne rozsiahle vedecké štúdie ktorými dokážeme vyvrátiť e, tieto nepodložené informácie. E, to sa týka hliníka, ortute a rôznych iných e, látok. Napríklad VHO vykonal vyhodnotenie v minulosti a dospeli sme k záveru s využitím nezávislých vedeckých odborníkov, že tieto tvrdenia neboli založené na konkrétnych dôkazoch a preto by sa o tom malo prestať hovoriť. Prosím, uvedomte si to, pretože keď žiadame o vedecké podloženie a keď sa vedecky dokáže, že niečo nie je pravdivé a my naďalej žiadame o ďalšie vedecké poznatky, už sa to nejako ďalej vedecky podložiť nedá. Je to začarovaný kruh. Toľko teda na Margo tejto problematiky. Čo sa týka obáv súvisiacich s Ukrajinou a s ďalšími susednými krajinami. Myslím, že problém je to veľmi závažný, musíme to pozorne sledovať. A najlepšou ochranou isté, že je, aby sme my boli dostatočne pokrytí očkovacími látkami v prípade takých ochorení, ktorým sa dá predísť očkovaním, tak aby sme dostatočne chránili obyvateľstvo EU. Na druhej strane, aby sme aj pomohli ukrajinskému obyvateľstvu chrániť sa takýmto spôsobom v tejto veľmi závažnej kríze. Čo sa týka Grécka, VHO má program spolupráce s Gréckom. Ten sa implementuje už zhruba 4-5 rokov. Spolupracujeme s nimi v snahe reformy systému zdravotnej starostlivosti, tiež aby bol dostatočný prístup k zdravotnej starostlivosti pre najchudobnejších. Isté, že nie je to jednoduché, je to dlhodobý proces, ale z toho, čo viem, o takýchto projektoch môžem povedať, že sa dosahuje istý pokrok, ba dokonca veľmi významný pokrok za posledných niekoľko rokov. Nie som si celkom istý, e, či sa však tento proces nezvráti, keďže došlo k istej zmene e, v systéme krajiny. Čo sa týka pokrytia a prenosu ochorení, tu by som chcel opäť zdôrazniť, že vieme, do akej miery pokrytie e, vakcínami umožňuje ochranu obyvateľstva, teda nie je náhodou, že 70-percentné pokrytie vakcínou e, chrípky je našim cieľom, pretože na základe viacerých e, štúdií sa to ukázalo ako overené číslo. Teda sú k tomu dispozícii konkrétne štúdie, niektoré hovoria o 95%. Nepoznáme žiadne účinky, ktoré by hovorili o využívaní polivalentných vakcín a o ich vedľajších účinkoch. Myslím, že sú s tým spojené náklady, ale musíme si uvedomiť, že ak by došlo k vypoknutiu epidémie, náklady by sa vyšplhali veľmi rýchlo do závratných výšok. Boli to náklady, ktoré by niekoľkonásobne prekročili tieto náklady e, očkovania. Musíme teda vnímať obe strany tejto mince a vyhodnotiť situáciu čo najefektívnejšie. Ďakujem. Ďakujeme. Neviem, či komisia chce zareagovať. Len veľmi stručne, ak dovolíte, ja podporujem to, čo povedali kolegovia o úlohe poslancov. Myslím, že očkovanie je síce v právomoci členských štátov, členské štáty musia uplatňovať tieto pravidlá v praxi, musia organizovať očkovanie v praxi. Poslanci Európskeho parlamentu zohrávajú teda v tomto smere veľmi významnú úlohu vo svojich členských štátoch. Vidíme, že e, poslanci prejavujú veľký záujem o písomné otázky. Dostávame mnoho otázok na túto tému očkovania. Pýtajú sa na programy e, bežného očkovania, či by sa to nemohlo lepšie koordinovať. To však naozaj nie je v našej kompetencii, je e, to v kompetencii členských štátov poslanci v tomto smere teda zohrávajú e, významnú úlohu. Čo sa týka tvrdenia, že neberieme dostatočne vážne vyjadrenie občanov a ich obavy. Občanov musíme brať veľmi vážne, ale zdôrazňujem, že my musíme predovšetkým vychádzať z konkrétnych dôkazov, z vedeckých poznatkov, Takto by som teda odpovedala na túto otázku. Čo sa týka Grécka, aj my sa angažujeme, snažíme sa pomáhať. Existuje výbor eh, bezpečnosti zdravia, ktorý by mal reagovať na krizové situácie. Nedávno štyri členské štáty, ktoré sú najviac postihnuté otázkou pristahovalectva, tiež dostávajú konkrétnu pomoc eh, na úrovni výboru pre eh, bezpečnosť zdravia Snažíme sa e, vytvoriť e, prepojenia aj s inými politickými oblastiami, nielen čo sa týka zdravia, ale napríklad aj e, v DG vnútro, kde existujú fondy pre azylovú pomoc. Čo sa týka nedostatku vakcín, v súčasnosti vedieme rokovania s MA a naši kolegovia v jednotkách a oddeleniach pre farmaceutické otázky v generálnom riaditeľstve pre zdravie majú dostatočný prehľad o tejto problematike Tiež eh, chceme diskutovať eh, so samotným sektorom, eh, z akého dôvodu nastal tento nedostatok, mm, či ide o výrobné problémy, alebo či ide o problémy verejného obstarávania v členských štátoch. Toľko z mojej strany, ďakujem. Ďakujeme. Myslím, že tým môžeme ukončiť tento bod. Ešte predtým sa však musím vrátiť k bodu 17, pretože som to zabudol povedať. Zabudol som povedať, že odporúčania koordinátorov boli rozoslané elektronicky. Ak nebudú žiadne námietky, budeme ich považovať za schválené. A ešte chcem pripomenúť, že ďalšia schôdza sa uskutoční 22. júna. Bude to spoločná eh, schôdza, verejné vypočutie eh, DV Envy a ďalšia schôdza v Bruseli prebehne 25. júna na dopoludne. Ďakujeme za vašu účasť a týmto končíme našu dlhú schôdzu zo včerajška a dneška.